Teraz budeme hovoriť o Somálii. Pán Korál, ktorý skoncipoval uznesenie, má slovo. Ďakujem pekne, pán predseda, za slovo. Mŕtvi, zranení, presídlení proti svojej vôli. V júli UNCHR podalo správy o konaných o tých vojenských presunoch a bojoch, ktoré sa práve teraz konajú a 28 tisíc ľudí bolo presídlených. Vykonali sa závažné prečiny proti ľuďom, najmä pri nútenom presídľovaní. Vo vládou kontrolovaných oblastiach eh, s takými hroznými eh, zločinmi, ako sú znásilnenia a násilie ďalšieho druhu. Je tu aj misia Spojených národov OSN, ktorá takisto spozorovala, že mnohým ľuďom bolo upreté právo na spravodlivý proces. V Somálsku sa dejú veci, ktoré sú veľmi znepokojivé. Voľby sa majú udiať čoskoro a o to znepokojujúcejšia je situácia v tejto krajine. Každé úsilie na ochranu e, svojho ľudu je vítané. Vláda Somálska vo svojej práce, práci e, chce vybudovať mier a stabilitu, ale na druhej strane treba monitorovať túto situáciu, aby sa zabezpečilo, že sa takéto zneužitia moci a takéto násilie nebudú opakovať a že sa budú, budú rešpektovať ľudské práva. Preto apelujem na to, aby sme prijali spoločnú rezolúciu. Pán Tanok, pán predseda, už je 5 rokov, odkedy Al-Shabaab bol vyhnaný z Mogabišu, ale bezpečnostná situácia v Somálsku, hoci sa zlepšila a bojuje, eh, boje sú utíchli a smeruje k demokratickým voľbám, Ehm, napriek tomu musím povedať, že obrazok je zmiešaný. Včera predstavitelia zo susedných krajín v Mogadišu navštívili summit poprvý raz za dekádu. Napriek tomu nesmieme ignorovať, že aspoň 10 ľudí bolo zabitých pred dvoma týždňami v teroristickom útoku pred prezidentským palácom. Podpora EÚ pre Amazon je teda vitálna a politická podpora za proti piráctvu a CSDP misie Atalanta v Indickom oceáne na pobreží Somálska. Tieto všetky aktivity treba posilniť. Dovolujem si využiť príležitosť na osobnú na správu o tom, že som osobne hovoril s niektorými predstaviteľmi v Mogabišu a je pravda, že treba referendum. Nezávislé Somálsko, Somaliland by mal, malo byť otvorenou alternatívou pre mierové rokovania. Od roku 1991 je na ujmu oboch strán, že sa takéto rokovania nedejú a preto je ohrozená stabilita v rohu Afriky. Slovo má pán Kelam. Vážený pán predseda, pán komisár, v Somálsko má strategickú polohu. Znovu nastolenie bezpečnosti a ochránenie tejto krajiny pred teroristickými útokmi je naozaj vitálne dôležité, keď e, Al-Shabaab terorizoval túto krajinu a dva roky tam, 20 rokov tam trvala občianská vojna. Nič ešte zatiaľ nie je zaručené. 26. júna a 20 a predtým v júni sa konali teroristické útoky, ktoré ukazujú, že Al-Shabaab je tam stále aktívny. Politický proces, ktorý sa začal pred 4 rokmi, treba naďalej podporovať. Ešte stále je pred nimi dlhá cesta, pred eh, voľbami do, v roku 2020. Politické strany sa musia etablovať a naštartovať, ale aktéry, ktorí podporujú slobodu zhromažďovania, vyjadrovania, Komisia pre ľudské práva, takéto všetko, všetky takéto organizácie sa musia založiť Existujú um, mierotvorné sily Africkej únie, ktoré sa snažia udržať mier v rozličných častiach krajiny. V našej správe sa hovorí, že bezpečnosť, bezpečie nie je možné bez rozvoja krajiny a rozvoj nie je možný bez bezpečia v krajine. Európska únia a medzinárodná komunita musí podporiť aj rozvoj a bezpečie. Ďakujem. Ďakujem. Slovo má pani Charanzová. Ďakujem, pán predseda. Po konfliktoch ľudia v Somálsku stále trpia. Je pravda, že problémy Somálska sa teraz dajú mať pod kontrolou viac ako predtým, ale Somálci sa ešte stále necítia v bezpečí vo svojej vlastnej krajine. Jediný spôsob, akým sa takéto niečo dá zmeniť, je demokraticky si zvoliť vládu. Vládu, ktorá má právo moci zaručiť bezpečie a právo, práva pre svojich občanov. Vláda, ktorá má stabilné a legitimné inštitúcie, ktoré sa správajú tak, ako sa má správať právny štát. Prichádzajúce voľby, nastávajúce voľby musia byť transparentné a spravodlivé a sú prvým krokom k tomu, aby sa takéto niečo v praxi udialo. Somalsko je na veľmi dôležitej politickej križovatke smerom k transformácii. Medzinárodná komunita v každom prípade musia byť zaangažovaná do diania v tejto krajine. Ak by sme teraz sa stiahli, tak by sa spomalilo napredovanie, ktoré predsa len existuje. Nemôžeme rizik, riskovať, aby Somálsko padlo do rúk teroristov. Ďakujem. Slovo má pán Sebasta. Vážený pán predseda, vážený pán komisár, situácia v Somálsku je trvalo neudržateľná. Teroristické skupiny izolujú milióny ľudí, následne ich presúvajú, alebo títo ľudia utekajú z krajiny. Vláda využíva mimoriadne opatrenia, napríklad zatkínania novinárov a blokovanie internetu pod kepienkom boja proti terorizmu. Mnohí ľudia jednoducho nedostali šancu na súdny proces, ale boli postavení pred vojenské súdy. Deti trpia najviac, pretože sú, je na nich nábor e, ako detských vojakov z rozličných skupín. Je vyvíjaný nátlak na deti. A to všetko sa deje pod zamienkou nastolenia lepšieho bezpečia. Financie, ktoré prúdia do tejto krajiny, by sa mali náležitým spôsobom využiť, vyváženým spôsobom, pretože sme počuli o mnohých zneužitiach moci a treba sa zamerať na to, čo robia mierotvorné zbory Africkej únie. Niekedy sa v ženy v takýchto vojnách používajú namiesto zbraní a takéto niečo je neakceptovateľné. Potrebujeme zabezpečiť, aby ľudia, ktorí boli násilne presídlení, mohli sa vrátiť do svojich domovov, aby sa nebáli, aby žili v bezpečí. Pán Sebastio, modrá karta. Prijemete otázku v rámci tohto postupu? Áno, nemám s tým problém, odpoveda pán Sebastio. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený kolega Sebastio, áno, v Somálsku je hrozná situácia a ja hovorím o konkrétnej téme o zabíjaní detí. Viac ako 2000 detí minulý rok v Somálsku zomreli. Nemyslíte si, že keďže tu máme pána komisára Stylianidesa, že Európska únia by mala vypracovať program a uviezť ho do praxe, ktoré, ktorý by bol zameraný konkrétne na somálske deti. Európska únia pre somálske deti. Hlavne vzdelanie a zdravie. Ďakujem. Ďakujem pekne, kolega. Ja s vami súhlasím, musím s vami súhlasiť, pretože toto je aj pre nás priorita a musí to byť priorita pre Európsku úniu. Postarať sa o deti, ktorí sú e, najímaní ako detskí vojaci, ktorí boja, bojujú vo vojne a používajú hrozné zbranie. Prestávajú byť deťmi a prestávajú byť v budúcnosti normálnymi ľuďmi, keď sa raz stanú detskými vojakmi a myslím si, že takéto niečo musí byť prioritou pre Európsku úniu. Podporujem vašu iniciatívu. Ďakujem. Slovo má pán Pancery, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ozbrojený konflikt, ktorý celé roky súžuje Somálsko, ešte stále predstavuje veľký problém aj keď sa snaží vláda vytvárať politickú stabilitu, ešte stále reformný proces, e, najmä v oblasti justície, spravodlivosti a bezpečia, vykazuje medzery. E, novinári boli zatknutí a správali sa k ním nie podľa medzinárodných plavných noriem. V roku 2016 pán predseda podpísal pardon, prezident podpísal nový zákon týkajúci sa médií a novinárstva, žurnalizmu, lenže tento zákon obmedzuje právo na vyjadrenie, obmedzuje slobodný prejav. A teraz, keď sa blížime k voľbám, aj medzinárodní novinári sú vystavení problémom. Treba ochrániť novinárov a treba rešpektovať, že v týchto krajinách, v tejto krajine takisto musia byť rešpektované ľudské práva a právo na vyjadrenie. Ľudské práva v Somálsku sú zatiaľ zanedbávané a porušované. Slovo má pani Sanchez Caldentej. Vážený pán predseda, vážený pán komisár, zdá sa mi, že 4,7 milióna v Somalsku je e, vyše 40 obyvateľstva a týchto vyše 40 potrebuje pomoc. Sucho, presídlenie, a ďalšie činy vysplývajúce z násilia medzi ozbrojenými skupinami a zrážkami medzi nimi. Táto, toto násilie je neakceptovateľné a treba naň odpovedať. Jedna misia nepomôže. V niektorých prípadoch niekedy aj misie prispeli k negatívnym účinkom v danej krajine. Európska únia by mala zohrať kľúčovú úlohu a podpora vojenských misií nemusí byť vždy výhodou alebo prínosom. Naše uznesenie apeluje na to, aby sa dosiahol mier, ktorý, ku ktorému sa dá dopracovať len trvalo udržateľným rozvojom. Mier, ktorý vychádza z demokratických princípov, kedy sú rešpektované e, ľudská dôstojnosť a ľudské práva. Vážený pán predseda, hovorí pán Svoboda, Vážený pán komisár, v prípade Somalska hovoríme o tom, že štát sa prakticky rozložil. Jeho občania nemôžu dovolať žiadnych práv a myslím si, že v tomto prípade treba predovšetkým pomáhať zabezpečiť elementárne bezpečie tak, aby základy spoločnosti e, sa mohli obnoviť Európska únia by mala spolu s regionálnymi partnermi Somálska, napríklad z OSN, pracovať na tom, aby sa Somálsko postupne stalo štátom, ktoré, ktorý je schopný plniť svoje základné funkcie, štátom, ktorého vlastní občania sa nemusia báť, ale môžu s jeho pomocou počítať napríklad vo chvíli, keď ich životy ohrozuje súkromná armáda ovládajúca príslušné územie. Musíme pomáhať budovať Somálsko ako štát, kde dodržiavanie ľudských práv bude agendou tohto štátu a nie len agendou medzinárodného spoločenstva. Nadchádzajúce voľby v roku 2020 sú dobrou príležitosťou. Ďakujem. Slovo má pán Nížil. Ďakujem pekne, pán predseda. S voľbami tohto roka sa Somalsko ocitá v, na kryžovatke. Je v našom záujme, že Neminieme túto historickú príležitosť. Nič sa však nedá zlepšiť, ak sa nebudú dodržovať základné práva a ak nebude minimálna stabilita, aspoň minimum stability. A my som e, mierotvorné zbory Africkej únie musia vykonať svoju prácu dobre a všetky e, neužitia, všetky, všetko sexuálne vykoristovanie, všetko násilie musí byť náležite vyšetrené. Spolu s AMISom môže aj EÚ hrať dôležitú úlohu, môže podporiť vyšetrovanie, môže poskytnúť pomoc prokuratúrou. Somalské orgány, aj regionálne, aj lokálne, musia prestať e, ohrozovať novinárov a takisto je treba sa vysporiadať s teroristickými útokmi, ktoré nám území Somalska pácha Al-Shabaab a budúcna Somálska začne so spokojnou mladou generáciou. Ďakujeme, pán Assis. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, vážny pán komisár. Al-Shabaab bol zodpovedný za mnoho eh, smrtiacich útokov, vražných útokov v Somálsku um, proti základne Africkej únie. Došlo tiež eh, k veľkému počtu mŕtvych. Musíme naďalej bojovať proti al podporovať tento boj. Veľa bude závisieť od mierovej eh, misie Africkej únie. Existuje viacero iniciatív eh, na podporu národného zmierenia. My sme hlavným financovateľom misie a mierovej misie Africkej únie v tejto krajine. Musíme ju podľa mňa v prípade potreby ešte viac posilniť. Okrem toho, všetko musí prebiehať veľmi transparentne. Podporujeme mierové jednotky, ale veľmi často sa obvinujú tieto jednotky e, z vraždenia ľudí, z násilňovania žien, z porušovania ľudských práv. Tu musíme veľmi opatrne takéto e, podozrenia e, prešetriť. Teraz pristúpime k spontánnej časti rozpravy. Zdôrazňujem, že musíme dodržiavať vymedzený rečnícky čas. Môžem dať slovo iba dvom rečníkom, vzhľadom na to, že máme nedostatok času. Pán Pospíšil. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcel by som podporiť svojich predrečníkov. Je dôležité, že v tejto chvíli hovoríme o uznesení o Somálsku, keďže, ako tu už zaznelo, chystá sa reforma personálneho zloženia parlamentu na prelome septembra a októbra a tiež sa očakáva voľba novej hlavy štátu. Som presvedčený, že diskusie, ktoré sa týkajú napríklad ekonomickej podpory tejto krajiny, podpory trpiacich detí v Somálsku. Tieto diskusie sú správne, ale by mali byť podmienené tým, že demokratický proces tejto krajine bude pokračovať. Teda počkajme si napríklad na to, ako prebehne reforma zmeny parlamentu, ako prebehne voľba prezidenta a tiež um, ako sa bude vyvíjať situácia do roka 2020, keď sa chystajú nové voľby. Ak bude pokračovať stabilizačné úsilie správne, aby Európska únia túto krajinu podporila, aj trpiace obyvateľstvo a predovšetkým deti, aby sme podporili. Ďakujeme, pán Marias. Ďakujem, pán predsedajúci. Podporujem toto uznesenie a som jedným zo signatárov v roku 2016, keď sa pozeráme E, na e, koniec diktatúry v Somálsku, e, potom došlo k rozsiahlému krvi prilívaniu v priebehu 25 rokov medzi etnických zabíjaní a masakrov. A toto všetko spôsobilo, že Somálsko je jednou z najchudobnejších krajín Afriky. Mnoho ľudí krajinu opustilo a hľadajú útočisko v okolitých krajinách vzhľadom na aktuálnu situáciu. Preto sa musíme zamyslieť nad tým, ako odňať islamistom z Al-Shababu prístup k moci. Myslím si, že skúsenosti z posledných 25 rokov hovoria sami za seba. Nesmieme sa miešať do politických hier, ktoré sa v krajine hrajú, napríklad v africkom rohu. Tam jednoznačne kresťania trpia v dôsledku aktuálnej eh, situácie. Teraz zastáva slovo pán komisár Stylianides. Táto rozpráva bola veľmi produktívna, konštruktívna. Ja Somálsko poznám, pretože som ho navštívil. Stretol som sa s ministrom a ostatnými predstaviteľmi krajiny čo sa týka vzdelávania, tu môžem potvrdiť, že som už podporil projekty na podporu vzdelávania tejto krajine. Tieto chceme ešte rozšíriť v blízkej budúcnosti. Ja sa venujem naliehavej situácii vzdelávania najmä e, v Somálsku spomedzi celého regióna. V Afrike myslím, že tieto projekty stoja za podporu. Somálsko sa často dostáva na titulky novín aj veľmi zriedka v pozitívnom slova zmysle po 10 ročiach občianskej vojny sme zaznamenali istý pokrok, aj keď trochu pomaly, v snahe budovať demokraciu v spoločnosti. Ešte kým eh, sa v Somálsku nerozšíri e, demokratický volebný proces, e, e, musíme uznať, že aktuálna situácia je preto len zlepšením oproti roku 2012, keď je 134 starší jednotlivých klanov vyberalo poslancov parlamentu. Je to iba ďalšia fáza v procese plných demokratických volieb e, v roku 2020. Európska únia vždy zdôrazňovala zaistenie splnenia záväzku 30 podielu žien v somalskom parlamente po dvoch desaťročiach občianskej vojny vidíme, že dodržovanie ľudských práv veľmi utrpelo ženy, deti, menšiny, doterajne presiedlené osoby, osoby s postihnutím často museli zaplatiť tú najvyššiu cenu. Okrem toho zneužívanie, domáce násilie, násilie na ženách sú častým úkazom, aj keď sa Malsko ratifikovalo dohovor o o právach dieťaťa. Deti sú um, ďalej obeťami tohto ozbrojeného konfliktu. Okrem toho Delegácia začala sledovanie plnenia programu Mládež v akcii prostredníctvom UNDR, eh, kde sa skúma aj vzťah k bezpečnosti. Jedna z úloh je zahrnúť do tohto procesu aj aktivistov, aj eh, policajné zložky, aby bolo možné poskytnúť kvalitnú podporu obetiam v prípadoch násilia, ktoré sú rodovo podmienené a tiež zabránenie kultúry beztrestnosti voči páchateľom takýchto zločinov. Čo sa týka trestu smrti, aj tu je veľmi znepokojujúce, že Somálsko ukončilo de facto moratórium trest smrti predstavuje závažné porušenie ľudskej dôstojnosti a ľudských práv. Somálsko sa teraz chystá k začiatku volebného procesu eh, OSN vydalo správu o slobode prejavu, pričom vieme, že sloboda prejavu je dôležitá v akékoľvek demokratické krajine a ešte viac eh, v časoch e, takejto demokratickej transformácie, pretože to poskytuje priestor pre verejnú diskusiu. Somalský novinári pritom čelia neustalým útokom, obťažovaniu, a dokonca sú aj zatýkaní. Okrem toho sa obmedzuje mediálna činnosť a veľmi zriedkavo sa takéto prípady eh, dôkladne vyšetria, čo vytvára prostredie beztrestnosti. Toto aj ďalšie prípady potvrdzujú, že budovanie inštitúcií spravodlivosti sú dôležité na zaistenie dodržovania princípov právneho štátu spoločenstva v tých regiónoch, kde sa šírila činnosť Al-Shababu, tiež musia mať dostatočnú podporu po tom, čo boli 10 ročia vystavenia milosť a nemilosť týmto teroristom. Európska únia úzko spolupracuje so Somálskom, snaží sa mm, tieto veci držať eh, pod ohľadom a budeme úzko spolupracovať aj s novým vedením krajiny. Ďakujeme pekne, pán komisár. Týmto uzatváram diskusiu.